Keď sa nám tieto dve veci podarí skombinovať, tak sa nám zabezpečí efektívne prispieť splneniu mileniových rozvojových cieľov. Dovolte mi na záver povedať, že dúfam, že medzinárodné finančné inštitúcie je možné posilniť v, tejto, v tomto čase. Od našej vlastnej banky sa žiada, teda akcionári žiadajú, aby sme spravili dve veci. Poprvé, aby sme zvýšili kapitálovú základňu. Na samite v Londýne Azijská rozvojová banka takúto možnosť dostala. Dúfam, že to bude možné aj pre iné regionálne banky v rámci Svetovej banky e, v Pittsburghu na samite. Ale tá druhá otázka, ako je uvedené v vynikajúcom dokumente ani profesorky, e, musíme riešiť otázky problémov nízkopríjmových krajín a tie sa dajú riešiť tak, že tie existujúce zdroje dáme k dispozícii cez frontloading, dáme k dispozícii teraz. Uh, tie peniaze, ktoré máme uplatňovať v roku 2010-2011, aby sme ich presunuli a dali k dispozícii teraz, v roku 2009, aby sme vedeli reagovať či už na financovanie exportu, či na podporu rozpočtu alebo výstavbu kľúčovej infraštruktúry. Ale nebudeme čakať do roku 2010, do roku 2011. Myslím si, že je dôležité, aby naši akcionári e, sa dohodli na tom, aby sme v podstate posunuli tie prostriedky vpred, pretože jednoducho chceme len presunúť peniaze z roku 2010 na 2011 doteraz, ale zároveň musíme vedieť, čo spravíme tento rok a čo budeme robiť tie nadchádzajúce roky. Pani predsednička, to je asi všetko zatiaľ. E, dám príležitosť pre diskusiu, aby e, mohli poslanci položiť otázky, aby som na ne mohol zodpovedať. Ďakujem pekne, pán profesor. Teraz by som rada predstavila pani profesorku Irene Woods ktorá pre nás pripravila veľmi zaujímavú štúdiu Medzinárodná odozva na globálnu krízu a reforma globálnej finančnej a architektúry, architektúry pomoci a ich dopad na rozvojové krajiny. Profesorka Woods je profesorkou medzinárodnej politickej ekonomiky riaditeľky a riaditeľka medzinárodného programu dobrej správy a riadenia na Univerzite v Oxforde a špecializuje sa na otázky OSN a predovšetkým na organizácie Bretton Woodu, to znamená MMF a Svetová banka. Pani profesorka Vúcová, máte slovo na 15 minút. Ďakujem veľmi pekne. prezident Africkej rozvojovej banky vám poskytol akýsi náhľad toho, čo MMF, Svetová banka a OSN teraz nazývajú pohotovosť v, v oblasti rozvoja. To sú slová, ktoré pravidelne používajú tieto organizácie, respektíve určite MMF a Svetová banka nebežne ani často používajú uh, tieto výrazy, ale pre rozvojové krajiny čo znamená takáto pohotovosť kríza v oblasti rozvoja v praxi? Čo to znamená? Tak ako MMF a Svetová banka už na to upozornili, e, spomeniem z tých dopadov šesť hlavných. Dôraz na to, že finančná kríza, tak ako viete, je niečo, čo vz... začalo v Spojených štátoch, v Európe, a bolo to úplne mimo vplyvu alebo kontroly ktorejkoľvek rozvojovej krajiny. Avšak dopady boli asi najsilnejšie aj najtrvalejšie. Prudko rastúci deficit týchto krajín, kolaps rezerv, prudký pokles dovozov, rôznych základných surovín pre život, dramaticky spomalený rast, prudké zníženie prílevu súkromného kapitálu a dramatický pokles príjmov. Tým sa musia popasovať rozvojové krajiny sveta a v rámci G20 v rámci ostatných inštitúcií sa prijal názor, že je tu kríza, čo sa týka rozvoja. A teda v mojej prezentácii by som chcela hovoriť o odozve G20 a v tom dokumente, ktorý som pre vás vypracovala, e, v podstate chcem upozorniť na to, čo sa deje. Ak to, čo sa slúbilo, sa slúbilo, čo sa udeje a aký dopad to bude mať pre Európsku úniu a pre parlament Európskej únie a pre tento výbor. G20 zareagovala rýchlo, koordinovane a sľubne. Sľubila nové zdroje pre MMF, opätovne potvrdila svoje záväzky pomoci, ktoré už predtým vyjadrila G20, slúbila, prislúbila nové finančné prostriedky na sociálnu ochranu a na zmiernenie dopadov krízy takmer pre všetky krajiny. 100 miliard dolárov nových peňazí cez multilaterálny rozvojový plán. To sa spomínalo. A MMF už teraz v podstate poskytuje úvery v rekordných výškach. Čiže z pohľadu pozorovateľa to vyzerá tak, že tú krízu máme pod kontrolou. E, posielajú sa tam nové zdroje a v každom prípade to má zmierňujúci účinok na krízu v rozvojových krajinách. Ale Pozrime sa trošku za čo sa skrýva za týmto postrehom a dovolte mi e, upozorniť vás na zopár takých hlavných črt, ktoré sú podložené v dokumente, ktorý som vám dala k dispozícii. Začneme s odozvou MMF, kde, ako som povedala, MMF poskytuje úvery v rekordných výškach, uvoľnil svoje fiškálne a inflačné ciele a poskytuje úvery za miernejších podmienok. Ale z 18 nových e, systémov alebo dohôd, ktoré je MMF e, schválilo, 82% tohoto, týchto rekordných úverov, tých nových častí úverov, ide do krajín v európskej oblasti. Tak ako sa spomína v mojom materiáli, 1,6 nových úverov 1,6 nových úverov je nasmerovaných do krajiny subsaharskej Afriky. Do krajín. To potvrdzuje aj to, čo zverejnila Svetová banka ako svoju obavu, že tie nové zdroje pôjdu predovšetkým do nových ekonomík s vysokým príjmom. Potvrdzuje to to, čo povedalo MMF samo v júni tohto roku na pôde OSN. Vtedy MMF povedalo, že môže poskytovať len 2 externých požiadaviek na financovanie e, požiadaviek krajín s nízkym príjmom. Inými slovami, ak si zoberieme odozvu MMF, slub, prísľub nových zdrojov predstavuje, zdá sa, že e, v podstate je k dispozícii obrovská suma, ale keď e, hovoríme o krajinách s nízkym príjmom, tak je tam obrovská, obrovská priepasť a tie nízkopríjmové krajiny e, sú najviac postihnuté krízou. Takže pozrieme sa teraz, čo robí Svetová banka. G20 dala obrovské prístupy na to, aby cez Svetovú banku presunula, prisunula nové zdroje cez multilaterálny systém e, Robert Zelik, prezident Svetovej banky, vyzval krajiny, aby 0,7 tzv. stimulačných balíkov dali k dispozícii do mobilit- e, fondu e, pre zraniteľné krajiny. Do tohoto fondu neprišla, nepriš, neprišlo nič z krajín G20. Nový fond jednoducho neexistuje sú tri malé zverejnecké fondy, ktoré boli vytvorené predovšetkým v súvislosti s potravinovou krízou. Do jedného samozrejme Európa prispela nejakými zhruba 48 miliónmi. Ale e, pri riešení tejto finančnej krízy a jej dopadov na rozvojové krajiny Svetová banka, či už EB, EBRD a cez IDA e, v podstate len redistribuje tie prostriedky, ktoré už má. A tu by som chcela upozorniť na dve veci. Poprvé to znamená toľko, že väčšina tých odoziev predstavuje to, že tie existujúce záväzky sa dajú k dispozícii skôr. To znamená, ak si krajina už vyrokovala úver, Eh, alebo nejaký eh, dotovaný úver zo Svetovej banky na najbližšie tri roky. Svetová banka dá tieto peniaze k dispozícii skôr teraz, presunie ich eh, dopredu. Ale to vyvolá obrovskú priepasť o pol roka či o rok, kde tie peniaze už boli v podstate naplánované do rozpočtu pre potreby krajiny. A to, že sa presunú tie peniaze teraz, tak sa tým poskytne okamžité krátkodobé riešenie, ale z dlhodobého hľadiska to spôsobí veľký problém pre rozvoj. Druhý dopad toho, že požadujeme od Svetovej banky, aby využila existujúce zdroje a fungovala, ako by sa nič nedialo, tak ako sa uvádza v mojom dokumente. Ten dopad je taký, že e, Svetová banka aj úvery IDA, to znamená, to sú úvery, ktoré Svetová banka poskytuje krajinám s nízkym príjmom je, tieto úvery sú naviazané na určitý vzorec, e, kde v podstate tie krajiny sú hodnotené podľa hospodárskych výsledkov. To znamená, väčšina prostriedkov cez úvery IDA sú už vopred dlho predurčené pre určitú skupinu krajín. A vo svojom dokumente sa zapodievam do akej miery to znamená, že tie krajiny, čo sú najviac postihnuté krízou, či dostanú finančné prostriedky cez úvery IDA. A v tabulkách tohoto dokumentu si môžete prečítať, že veľký počet krajín, ktoré sú vážne postihnuté krízou, jednoducho e, sa nebudú kvalifikovať alebo nebudú mať dostatočne dobrý rating, aby mohli požiadať o tieto úvery. To znamená, v rámci uverovania cez Svetovú banku sú takisto veľké medzery a tieto medzery majú dopad predovšetkým na krajiny s nízkym príjmom, na tie krajiny, ktoré sú najviac postihnuté e, krízou. V podstate potom ide o to, že G20 zareagovala rýchlo a koordinovane, ale keďže sa zapodievala najprv okamžitými dopadmi krízy v Európe a v Spojených štátoch, tak rozvojové krajiny a najmenej rozvinuté krajiny v podstate boli vytlačené na okraj a je tu málo činností, ktoré by potvrdili tie slova a ktoré by pomohli krajinám, ktoré sú postihnuté krízou. Európska únia sa naozaj musí zamyslieť nad tými troma vecami, ktoré sú potrebné. Zdroje, flexibilita a rýchlosť, čo sa týka odozvy na túto krízu. Významný pokrok dosiahnutý za posledných 10 rokov e, ktorý viedla Európska únia tým, že tlačila všetkých na to, aby sa splnili mileniové rozvojové ciele a tým, že bola najväčším darcom, či už zoberieme bilaterálne alebo multilaterálne komponenty pomoci Európskej únie, Európa bola súčasťou významného pokroku pri dosahovaní týchto rozvojových cieľov. A teraz tieto rozvojové ciele jednoducho kríza akoby zošrotovala. Čiže je potrebné venovať tomu mimoriadnu pozornosť. Myslím si, že to je hlavné zistenie, ktoré som podložila dôkazmi v mojom dokumente. A potom v tom dokumente hovorím o reforme správy v rámci MMF a Svetovej banky a kladiem tam otázky. Je to niečo, čím sa treba zapodievať a čo treba presadzovať? Možno sa zdá, že ani nie. Za posledných 10 rokov reforma správy MMF a Svetovej banky, o tej sa hodne diskutovalo. A v podstate teraz keď riešia krízu, musia riešiť krízu bez toho, aby došlo k nejakej zásadnej reforme. Takže si poviete, dobre, nechajme to tak, nechajme to na neskôr. Myslím si, že v tom mojom materiáli uvádzam tri postrehy v tejto súvislosti a tri dôvody, pre ktoré by ste si mohli pomyslieť, že je potrebné súro to témou a požadovať rýchlu reformu. Poprvé, pri riešení tejto krízy nové ekonomiky, predovšetkým Čína a India, Brazília a ostatné, sú mimoriadne dôležité. Čína je krajinou s obrovskou likviditou, s obrovskými rezervami a s rastúcimi programy rozvoja a pomoci pre najmenej rozvinuté krajiny. Ak zapojíme Čínu do multilaterálnych snách pri riešení krízy, je to kľúčové. Ale prečo by sa Čína chcela zapojiť, či už do MMF alebo do Svetovej banky? ísť ďalej ako len za tú slušnú účasť zo slušnosti. Prečo by sa mala viac zapájať, keď e, sa k nej staviame ako k nejakému nováčikovi? Keď v týchto organizáciách sa k nej správame e, kde v podstate z pohľadu Číny to nie je multilateralizmus, ale to skôr vplyv G1 alebo G7. To znamená, tie nové úvery, ktoré organizuje MMF, v rámci e, tej, toho nového výsledku G20 obrovských úverových liniek hlavných akcionárov. Tam Čína, Brazília, India chýbajú. Nie sú súčasťou týchto nových úverových liniek pre MMF na riešenie týchto krízových situácií. Ani od nich nemôžeme očakávať že sa toho, do toho zapoja, pretože oni vnímajú tieto inštitúcie ako inštitúcie, ktoré e, im neposkytujú služby rovnakým spôsobom, ako poskytujú služby tradičným akcionárom G7. Takže prvý dôvod, prečo si môžete povedať, že je súrne, nutné, potrebné zapodievať sa reformou, je to, že to má dopad na túto krízu a riešenie e, tejto krízy si vyžiada zapojenie aj týchto krajín. A tí sa zapoja len vtedy, keď budú vnímať tieto inštitúcie ako rovnako, keď ich pojmu rovnako za svoje ako G7. Druhý dôvod je ten, že kríza svedčí o tom, že obidve inštitúcie potrebujú byť oveľa lepšie informované a musia oveľa lepšie reagovať na potreby tých najmenej rozvinutých krajín. A táto časť reformnej agendy sa stále posúva bokom, odklada bokom ak nemáme organizácie, ktoré budú reagovať na požiadavky klientov, takéto inštitúcie v podstate, keď nereagujú na klientov, nemôžu byť efektívne, keď nemajú dostatočné informácie o klientoch a nereagujú dostatočne na ich požiadavky. Čiže tie najmenej rozvinuté krajiny v organizáciách musia byť riešené zo strany organizácií a veľmi rýchlo. A v končnom dôsledku samotná efektívnosť týchto organizácií a potreba, aby mali strategické vedenie, kde sa vedenie prijíma strategické rozhodnutia a koná na základe týchto strategických rozhodnutí, kde členovia Svetovej banky tie vlády, ktoré sú členmi Svetovej banky, rozhodujú a znášajú politické riziko a nesprávajú sa odosobnene od tej organizácie a nechajú ju ísť cez celý byrokratický systém, aby minimalizovala rizika ak nebudeme mať strategické vedenie v týchto inštitúciách, tak nebudú efektívnejšie, nebudú rýchlejšie a nedokážu znášať politické dôsledky tejto hospodárskej krízy. Takže aj z toho dôvodu v tom dokumente hovoríme o viacerých opatreniach, ktoré Európsky parlament a Európska únia by mohli presadzovať ako súrne, ak chceme zabezpečiť väčšiu reakciu týchto organizácií a lepšie ich vybaviť na to, aby mohli zvládať finančnú krízu. Ďakujem. Ďakujem pani profesorka za tento zaujímavý prejav, veľmi informatívny. Pán prezident Kaberuka, chcel by som, chcela by som vám teraz znova odovzdať slovo aby ste mohli zareagovať na prejav pani profesorky Vúcovej. E, ďakujem veľmi pekne. Ešte nie som profesor, síce ste ma ním nazvali. A myslím si, že tu máme naozaj vynikajúcu profesorku za stolom. E, rád by som zdôraznil dve veci, ktorú, ktoré spomenula pani Woods Poprvé, reakcia medzinárodných finančných inštitúcií e, bola zaťažená systémom, e, v ktorých fungujú. A to je to, že financie vyčlenené krajinám systémom, e, ktorý je založený na hodnotení výsledkov. Čiže poskytovanie financií eh, na základe zhodnotenia výsledkov. Takto funguje tento systém. Pre všetkým v čase krízy je ten systém dosť eh, diskutabilný. Po druhé, profesorka Woods spomenula, že aj naša reakcia Eh, bola podobná, čo sa týka eh, financií na rok 2010-2011 eh, a poskytnutí peňazí vopred. Tiež chcem dodať, že na kontinente, ako je ten náš, kde krajiny sa čo len dostávajú z konfliktov, nie je realistické očakávať, že výsledky jednotlivých krajín budú natoľko silné, aby pritiahli prostriedky medzinárodných finančných inštitúcií. Európska únia a európske inštitúcie e, by mohli byť efektívnejšie, pretože nie sú zaťažené e, týmto vzorcom a týmto systémom založeným na výsledkoch. E, financie môžu byť poskytované na základe potrieb e, v našej banke. Sme sa snažili e, poskytovať, sa snažíme poskytovať financie na základe nástrojov, ktoré máme k dispozícii. Máme nástroj, ktorý pomáha krajinám dostať sa z konfliktov, nie je založený na hodnotenie, hodnotení výsledkov, ale e, na pomáhaní ľuďom, kde je e, v krajinách, kde deti nechodia do školy, kde e, nie je dobrý zdravotnícky systém a tak ďalej. Takže chcel som zdôrazniť tieto dve veci, pretože dá sa povedať, že toto sú prekážky získavania financií a dúfam, že sa z tohto poučíme aj počas tejto krízy. since the EU responses has also been addressed, I will... Takže teraz by som chcela vyzvať komisiu, aby sa vyjadrila k tomu, čo odznelo. Odovzdávam slovo zastupcovi komisie na 5 minút. Ďakujem, pani predsednička. Chcel by som zdôrazniť, že komisia súhlasí v mnohých bodoch analýzu v mnohých bodoch analýzy Eh, dosahu eh, krízy eh, na rozdiel od predbežnej prognózy, ktorá hovorila, že rozvojové krajiny nebudú trpieť krízou, pretože sú odosobnené od finančného globálneho trhu. Vieme, že tieto krajiny sú postihnuté krízou a sú postihnuté aj e, ďalšími problémami, ktoré e, ako sú napríklad potravinová kríza, e, nestabilita cien a podobne. Nebudem veľmi detailne rozoberať rôzne prepravné kanály alebo to, ako sa vlastne dostala kríza do týchto rozvojových krajín. Vieme, že tu boli isté nákazlivé vplyvy eh, finančnej a hospodárskej krízy na tieto krajiny, ale predovšetkým tu je dopad eh, svetovej hospodárskej eh, krízy a spomolenia zníženia HDP v rozvinutých krajinách, pokles cien komodít a prudký pokles príjmov eh, pre rozvojové krajiny. V tom dôsledku eh, poklesli aj eh, zásielky financií migrantov. Rozvojové krajiny tiež čelia závažným sociálnym dopadom krízy, ktoré môžu ohroziť dlhodobé ciele je čoraz ťažšie um, udržať uh, reformy a uh, bilanciu výdavkov. A ILO je tiež znepokojená kvôli um, stúpaniu alebo zvýšenej nezamestnanosti v, tejto, v týchto krajinách. Uh, sú tu tiež veľmi ťažké, veľmi závažné vplyvy na uh, Eh, stav alebo na situáciu žien a detí v týchto krajinách. Eh, s mm, poklesom príjmov, so zvyšovaním nezamestnanosti eh, sa zvyšuje politická nestabilita a politická e, situácia sa zhoršuje pre všetkým v nestabilných krajinách. Takže to sú problémy, ktorými trpia tieto krajiny. Sme si naozaj vedomí, že dopad krízy je veľmi závažný v v týchto krajinách a že sa líši aj v závislosti od toho, od stupňa ohrozenosti jednotlivých skupín a od ich e, situácie. Preto veľmi zblízka sledujeme dopad krízy na rozvojové krajiny v spolupráci s našimi delegáciami. A v dôsledku um, našej reakcie, ktorá bola prijata krátko po stretnutí G20 v Londýne, e, komisia navrhla 28 opatrení e, vo svojom oznámení, e, ktoré má za cieľ popísať tieto opatrenia, ako teda pomôcť rozvojovým krajinám. E, tieto opatrenia boli schválené v záveroch rady z 18. maja. Takže len veľmi stručne e, poviem vám o niekoľkých opatreniach. Tieto opatrenia zahrňajú e, okrem iného plnenie rozvojových záväzkov a získavanie nových prostriedkov. Komisia tiež plánuje konať tak, aby podporovala ekonomickú činnosť a zamestnanosť, aby zlepšila efektivitu e, pomoci, revitalizovala poľnohospodárstvo, podporovala e, rast investície, obchodné investície, e, podporovala politickú stabilitu a riadenie a chránila tých najohrozenejších. Komisia sa rozhodla zmobilizovať až do 500 miliónov eur e, z regionálnych e, programov z 10. EDF aj v rámci mechanizmu Flex pre ohrozenosť. Je to nástroj, ktorý má za cieľ podporovať rozvojové krajiny, e, tie najohrozenejšie krajiny ATK, pardon, AKT, e, predovšetkým v, sociálnom, e, v sociálnej oblasti. Je to nástroj založený na e, do, dopite a kritériá kritéria sú založené na objektívnych a štandardizovaných prvkoch, napríklad vysok, obrovská ekonomická, sociálna, politická ohrozenosť, reziduálne, fiškálne um, nedostatky. Uh, to, aký vplyv môže mať EÚ na um, riešenie týchto nedostatkov a tiež schopnosť Um, mať vytvorené, existujúc, mať vytvorené uh, sociálne uh, siete a využívať rozpočtové prostriedky. Zoznam krajín sme už vypracovali a v súčasnosti vlastne konzultujeme a uh, identifikujeme tie krajiny, ktoré ktoré eh, budú eh, príjemcami pomoci eh, koncom roka 2009 a začiatkom roka 2010. Ďakujem a teraz odovzdáme slovo členom tohto výboru. Máme tu zoznam rečníkov. Pán Mitchell je prvým rečníkom. Ďakujem pani predsedníčka, ďakujem pán prezident Kaveruka aj pani profesorka Woods. Chcel by som povedať, že to, čo hovoríte, je naozaj priateľné. Ja absolútne s tým súhlasím, len by som chcel povedať, že musíme byť realistickí. Naozaj čelíme obrovským problémom v našich vlastných krajinách. Ja sám som e, v mimoriadnej e, situácii a e, nedávno som počul v, rádi, v rádiu o žene, ktorá sa v hospici snaží pomôcť ľuďom, ktorí trpia nejakou smrteľnou chorobou a nie je tam dostatok prostriedkov na pre takýchto ľudí a pre takúto prácu. V hlavnom denníku v Írsku bol článok o e, rozvojovom e, svete a o reakcii ľudí, eh, že áno, potrebujeme eh, pomoc, pomoc rozvojovému eh, svetu. Už je tomu 50 rokov, odkedy má Ghana nezávislosť. Vy potrebujete pomáhať roz, euro, naozaj naše, naša situácia je veľmi neistá a, a, a nie je ľahká. Ja som bol spravodajcom pre uh, potravinový nástroj v e, minulý rok a mali sme ten nástroj vo výške, e, ohlasili sme pomoc vo výške jednej miliardy, ale museli sme naozaj e, sa doslova vyhrážať, aby sme a museli sme robiť naozaj doslova nemožné, aby sme získali tento nástroj. Ja akceptujem to, čo ste povedali včera, e, odznelo, že demokracia je naozaj prioritou e, predsedníctva, e, demokratická reforma inštitúcií, ale nie len tu v, naš, v tomto svete, ale aj v rozvojovom svete. A som šokovaný, že 1,6%, že iba 1,6% financií IMF ide do subsaharskej Afriky. A počuli sme naozaj rôzne informácie, o, čo sa týka prostriedkov a flexibility a tak ďalej. A chceli by sme vám vyjadriť podporu. Chcel by som sa musím povedať, že na mňa veľmi zapôsobilo, keď som išiel do Rwandy a videl som tam spoluprácu e, s jednotlivými komunitami, napríklad čo sa týka vlastníctva, e, možností e, kapitálu. Čo robí Afrika v tejto otázke? Chcem sa spýtať. A ešte veľmi stručne, myslím si, že je dôležité vidieť to, čo sa udialo v Pittsburghu a 0,2 až 1 eh, financií by malo ísť na eh, rozvojovú eh, pomoc. Prezident Obama sa tiež vyjadril, že to potrebujeme robiť, ale čo chce konkrétne robiť? Premiér Británie v Benigels ukázal, čo konkrétne sa dá urobiť. A ja si myslím, že program z Pittsburghu nám dáva aj túto príležitosť e, konať. Som presvedčený, že rozvojové krajiny by mali byť prítomné na stretnutí G20 a mali by mať e, silný hlas. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Ďakujem pani predsednička, ďakujem aj dvom e, rečníkom za ich veľmi fundovaný výklad. Myslím si, že sme svedkami dvojnásobne absurdnej situácie. V prvom rade absurdnej vzhľadom na inštitucionálne dôsledky pre rozvojové krajiny. V Európe všetci súhlasíme s tým, že 27. musí byť jednotná v boji proti ekonomickej kríze a nemôžeme si dovoliť, aby ani jedna krajina bola výnimkou, pretože každá z nich musí prispieť svojou pridanou hodnotou k európskemu, tak povediať, federálnemu systému. Na druhej strane sa domnievame, že Ghana alebo ďalšie krajiny by z toho dokázali vybrnúť sami. Neexistuje žiadna krajina AKT, ktorá by nebola partnerom buď v nejakej, v jednej či v druhej oblasti eh, s eh, týmto inštitucionálnym svojím systémom. Ani na G20, ani nikde inde sa to nedá urobiť lepšie. A myslím si, že to je prvá, prvý znak tej absurdnej situácie. Druhý znak. Povedali ste, že uh, že Medzinárodný menový fond nevenuje Afrike viac než 2%. E, takisto Svetová banka vo svojom finančnom výhľade na rok 2011 predpokladá nejaké prostriedky, ktoré sú nedostatočné a sú absurdne nízke. Myslím si, že to je skutočne absurdné. E, tretí prvok, ktorý počiarkuje túto absurditu, je, že hovoríte, že obchodné banky v západnej Afrike, a prosím, aby ste to potvrdili, by e, mali byť nadlikvidné. Čiže existujú potreby a inštitucionálni požičiavatelia ich nemôžu uspokojiť, ale na druhej strane sú tam peniaze, ktoré nie sú dostupné. Chcel by som vedieť, z akých dôvodov nie sú tieto peniaze dostupné. Či to je dôsledok nadmernej obozretnosti alebo nedostatočnej absorčnej politiky, alebo je to problém politiky. Myslím si, že ho treba riešiť. Tretia vec, ktorá súvisí s absurditou, to je E, prístup e, segmentácie. Je to segmentácia zodpovednosti v rámci toho, čo by sme mohli označiť za e, svetový governance. Svetový, prepáčte, Menový fond poskytuje dlhodobé požičky, Čína sa zúčastňuje takisto symbolickým, alebo sotva symbolickým podielom, ale Mnohé eh, africké štáty majú, majú veľmi silnú tieňovú ekonomiku, ktorá má ničivé účinky. Nielen z toho dôvodu, že sa nerešpektujú eh, protidumpingové pravidla eh, VTO, ale takisto, že dochádza k neprestajnému podceňovaniu hodnoty. Pokiaľ by Svetová banka a VTO sami o sebe boli ochotné schopné a pripravené e, vypracovať nejaké prepojenie medzi svojimi fondami a spôsobom, akým sú riadené tieto krajiny, akým spôsobom je organizovaná práca, bez toho, že by to malo len platonickú povahu. Myslím si, že by sme mohli postúpiť rýchlejšie. Ja si myslím, že je potrebné, aby sme radikálnym spôsobom zmenili spôsob práce a spolupráce. V opačnom prípade sa nám nepodarí vyriešiť problémy. Posledná vec. E, hovorí sa, že na riešenie či na plnenie e, milienových rozvojových cieľov je potrebné, aby sa v Afrike zaznamenal e, veľmi silný rast, ktorý e, musí byť vyšší než 3%. Naopak sme svedkami ekonomického poklesu, dochádza tu k nadmernej pôrodnosti a myslím si, že by sme mali uplatňovať e, oveľa väčšiu snahu, vyviať väčšiu snahu. Ceníme si aj snahu komisie e, zlepšiť situáciu, ale pokiaľ sa nebudú riešiť tie problémy, na ktoré som poukázal predtým, myslím si, že sa nám nepodarí dosiahnuť úspech. Ďakujem, slovo má pán Deva. Um, Aha, ďakujem, Pani e, predsednička, neviem, že kam, kde mám začať, ale začnem tým, že budem kontroverzný. V miestnosti sa nachádza e, slon a my toho slona nechceme vidieť. E, ja často chodím do Ázie lebo tam mám isté vzťahy. Čína rastie tempom 9%, India rastie 8-percentným tempom. Dnes ráno Bloomberg oznámil, že dnes má Sri Lanka najvyššie tempo rastu na celom svete. A ak sa pozrieme na všetky azijské krajiny s výnimkou Indonézie, tieto krajine, krajiny rastú obrovským tempom. 75 celosvetového rastu podľa Medzinárodného menového fondu bude v, poč- v nadchádzajúcich štyroch rokoch pochádza z jednej krajiny, ktorou je Čína. Ďalej sa pripojí India a ďalšie krajiny. Keď sa pozriem na tento náš európsky priestor, vidím, že sa zmenšuje. S výnimkou Nemecka a možno aj Francúzska, zvyšok Európy sa zmršťuje a ťaháme s nimi, s ňami e, do tohto zmršťovania aj ďalšie krajiny. E, neexistuje jedna globálna ekonomika, ale existujú dve. A ja skutočne e, hovorím, že pred nami, pred našimi očami dochádza k e, takémuto odklonu a myslím si, že si to nesmieme zatajovať. Nesmieme opakovať tie isté mantry, ktoré sme si opakovali 60 rokov. Nesmieme sa klamať. Keď pán Mitchell hovoril o ťažkostiach e, môjho, jeho, obvodného, jeho volebného obvodu, môjho volebného obvodu, pokiaľ ide o problémy rodín, zamestnanosti a tak ďalej, našich európskych krajinách. A keď počujeme európskych lídrov, ktorí rozprávajú, ako pomôžu rozvojovému svetu a pozrite sa na údaje a vidíte, že nič z toho sa nedeje, oni vlastne chcú osloviť svojich vlastných voličov, chcú upokojiť svoje vlastné svedomie. Ale tá pravda je taká, že e, vynára sa bipolárny svet. Ale pre nás to je veľký problém Musíme to však uznať, musíme uznať, že tento bipolárny svet sa vynára veľmi rýchlo a my sa musíme do tohto procesu zapojiť. V opačnom prípade sa nám nepodarí e, chodiť na zasadnutia tohto výboru a rozprávať furt tie isté veci s tým, že priestor okolo nás sa stáva uši a uši. Ďakujem. Slovo má pán Berman. Um, Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Ja mám otázku eh, a to, či by ste, pani Kabaruka a pani Woods, nemohli konkrétnejšie povedať niečo o veci, ku ktorej ste sa vyjadrili. Pán Kabaruka hovoril o inováciách, o tom, že tie rozvojové či eh, fondy pomoci sú často príliš komplikované a tie pro procedúry sú zložité a e, povedali ste, že potrebujeme inováciu v Európskej komisii v tomto smere. A ďalej ste hovorili o zdrojoch, flexibilite a rýchlosti, čo sú tri najdôležitejšie problémy, ktoré by mali riešiť európske inštitúcie. Ja si skutočne nespomínam, či niektorý z vás hovoril o Európskej investičnej banke. Bol by som však veľmi rád, keby ste mohli veľmi konkrétne Eh, opísať spôsob, akým by mala Európska komisia riešiť tieto problémy, eh, to znamená zdroje, flexibilitu, rýchlosť a inovácie pri uvoľňovaní finančných prostriedkov a ich prideľovaní a takisto čo eh, robiť v súčinnosti s Európskou investičnou bankou, aby bola tá banka skutočná rozvojová banka. Ďakujem veľmi pekne. I did put myself on the speakers list. That... Ja by som sa pripojila na zoznam rečníkov. Myslím si, že e, my máme našu vlastnú zodpovednosť a chcela by som zdôrazniť tým to, ako E, musia bretonvodské inštitúcie e, konať. E, musím pripomenúť, že pred zasadnutím G20 Svetová banka mala, mala 25 miliard dolárov ročne na pôžičky a pán Kabaruka hovoril, že Africká rozvojová banka mala, má pred týmto zasadnutím 5 e, až 6 miliard. A pokiaľ ide o e, medzinárodný menový fond, to bolo 200 miliard e, dolárov. E, takže e, E, Merrill Lynch a banka Ameri- a americká banka pred 30. decembrom 2006 vyplaca, vyplacali 60 miliard dolárov len v premiách pre svojich zamestnancov. Čiže vidíte, že tieto dve inštitúcie platili viac svojim ľuďom, než mala e, Africká rozvojová banka na svoju činnosť. A ak chceme podporiť a udržať európske ekonomiky alebo americké ekonomiky, tak ich tento objem je jeden eh, bilión dolárov my hovoríme o finančných prostriedkoch v desiatkách miliónov, stovkách miliónov a musíme skutočne sa len pozrieť na to, aký zisk zaznamenal Golden Sachs tento štvrťrok. E, skutočne tie veci mm, idú rovnako, ako išli predtým a my neberieme problémy rozvojového sveta dosť vážne. Teraz však takúto možnosť máme Možno, že z tohto miesta sa budeme môcť eh, pokúsiť niečo s tým robiť. Nemôžeme len pasívne pozerať eh, aj napriek e, tým ne, e, len slabým zdrojom, ktoré má k dispozícii MMF, ktorý poskytuje len 1,6 svojich finančných prostriedkov rozvojovým krajinám, čiže musíme byť v nadchádzajúcich mesiacoch aktivnejší. Teraz odovzdávam slovo pánovi Kašmanovi. Ďakujem pekne, pani predsednička. Je mi veľkou cťou, že môžem vystúpiť po vašom vystúpení. Samozrejme súhlasím so všetkým s tým, čo ste povedali. Pani profesorka Vúcová, chcel by som vám poblahoželať k tomu dokumentu, ktorý ste nám rozoslali. Musel som to včera uh, čítať pri večeri a musím smutne povedať, že jednoducho ma prešla chuť. Súhlasím eh, s tými odporúčaniami minimálne s tým, že táto kríza v podstate oživila starého psa, ak tak môžem nazvať MMF, ktorý upadal. Skutočnosť ktorú hovoríte tam jednoducho je Čína, Brazília India. Tých všetkých musíme zapojiť do týchto riešení aj keď niektorí z nás nie sú veľmi ochotní počínať s týmito krajinami vzhľadom na ich minulosť. Komisia hovorila o efektívnosti pomoci a správe a riadení, ako môžete zabezpečiť efektívnosť, keď členské štáty e, e, sa snažia znižovať príspevky do rozpočtu EU pomoci. Ako môžete zabezpečiť efektívnosť pomoci, keď znižujete výšku pomoci? Tam nevidím žiadnu logiku. Správa a riadenie. Ako môžete riadiť, keď nemôžete nakrmiť, dať sanitáciu, dať dať vodu, dať bývanie ľuďom. Takže áno, reforma je podstatná a potrebná. A súhlasím so reformou všetkých týchto inštitúcií, ale dovolte teraz prejsť na niečo z toho, čo povedali kolegovia a e, a chcel by som v podstate povedať, že e, ja, to nie je môj osobný názor. Spojené kráľovstvo zvyšuje svoju pomoc, e, za čo mu blahoželám. Zvyšuje svoju pomoc v časoch hospodárskej krízy pán Deva hovoril o odmietaní a pán Mitchell hovoril o skutočnosti. Áno, je tu odmietanie, je tu odmietanie, popieranie faktu a reality, realita, ktorá je taká, že priemyselný svet vytvoril túto krízu, vytvoril ju z nenažranosti a teraz priemyselný svet žiada od tých najchudobnejších, aby to za to zaplatili. A to je trestuhodné Áno, skutočnosť je taká, že voliči k nám hovoria. Ja som z východného Londýna, e, je to chudobná oblasť, bol to v podstate katolická cirkev, ktorá nás žiadala, na tých najchudobnejších, aby sme posielali peniaze do Afriky a do rozvojového, do rozvojového sveta, aby sme pomáhali tým ostatným chudobným. Áno, to je realita, pán Mitchell. Všetci by sme mali poznať históriu Írska vieme, že musíme nájsť odvahu viesť verejnú mienku v týchto veciach a nie len sa riadiť tým, čo robia iní. Kým nenájdeme tú odvahu, a samozrejme ja som vás ochotne vypočul a dúfam, že vy ochotne budete rovnako slušní a vypočujete mňa, ak vás môžem poprosiť. Áno, ja som ešte nedokončil, takže môžete so mnou nesúhlasiť až na konci. Dovolte, aby som pokračoval. Každý z nás, v každej našej vlastnej krajine má svoju históriu, kedy sme jednoducho ľudia odchádzali, pretože boli sklamaní a chudobní. A keď nikto z nás sa nepoučí z našej histórie samostatne aj spoločne, tak budeme naďalej opakovať tieto chyby. Pozrime sa na to, čo sa deje v subsaharskej Afrike konkrétne a v tom vašom dokumente o tom hovoríte obširne, ale niektorí ľudia si to možno neprečítali a nenajdu si ani čas, aby si to prečítali v budúcnosti. Takže chcem hovoriť o niektorých veciach. Čo sa týka nás, my z rozvoj, rozvinutého sveta, ako nakladáme so subsaharskou Afrikou. Peniaze, ktoré posielajú migranti z týchto krajín, ktorí pracujú na rozvinutom západe, jednoducho tí už nemajú prácu a nemôžu posielať svoje príjmy domov, čo má obrovský dopad na ekonomiky. Pozrieme sa na investície, ktoré vyschli a jednoducho firmy e, neprodukujú, pretože nič od nich nekupujeme. Pozrieme sa na cenu ropy, ktorá klesla a mala obrovský dopad na subsaharské krajiny. Pozrieme sa na cenu nerastných surovín, ktoré klesli a naozaj narazili na dno, pretože jednoducho už nevyrábame. Ja so, zastávam ideológiu ktorá tvrdí, že to, čo sa deje niekomu inému, je rovnako dôležité, ako keby sa to stalo mne. Ja som hrdý na túto ideológiu a som hrdý na tento princíp a preto chcem poďakovať obom vám za vaše vystúpenie. Budem vás podporovať vo vašich snahách presadzovať reformy, ako aj ďalšiu pomoc tie krajiny, ktoré sme v podstate uvrhli do tejto hroznej krízy. Ďakujem. Pán Simer, máte slovo? Ďakujem pekne. Myslím si, že ste nahlas vyjadrili niečo, čo si tu viacerí tu prítomní myslíme a v podstate chcela by som eh, vrátiť sa k tomu, čo povedal pán Deva eh, o tom slonovi, že, ktorý tu je a ktorého ignorujeme. Mám pocit, že čím väčší je ten slon, tak v podstate sa dostávame do nejakej fázy, keď si myslíme, že tá globálna kríza, či už tá skutočná, alebo aj tá, ktorá už tu dlhšie prebieha, že jednoducho nejakým spôsobom ju v podstate môžeme od, odpojiť od toho ostatného jednoducho tak, že to nebude mať dopad na rozvojové krajiny. Žiaľ, nie som presvedčená, že tomu tak je a strácame cenný čas tým, že sme, keď to bolo potrebné, neprijali aktivity, nepostarali sme sa o to, aby tá naša pomoc bola účinná. A teraz e, sa tu dozvedáme, že by sme mali hovoriť o tom, že by sme skôr mali riešiť krízu v našich vlastných krajinách. Áno, je to pravda, ale nemyslím si, že to by sme mali využiť ako, použiť ako výhovorku a na základe toho spochybniť rozvojovú pomoc. V Nemecku za krátke časové obdobie sa nám podarilo získať eh, miliardy na to, aby sme vyplatili banky, aby sme zachránili banky pred krachom. A teraz tu dlho, zdlhavo hovoríme o tom, či nejakú jednu miliardu dáme alebo nedáme eh, na eh, podporu potravinovej pomoci. Nemyslím si, že to je primeraná odpoveď z našej strany Jednoducho si musíme spraviť v tom jasno, povedať si, kde je pravda a kde sú lži. A nemyslím si, že by sme sa mali zameriavať len na situáciu u nás doma, keď krajiny inde čelia kolapsu. Mám dve otázky. Poprvé, zdôraznilo to už niekoľkokrát, že remitancie, to znamená platby, ktoré migranti posielajú domov, e, že sa prepadli. Chcela by som sa o tom viac dozvedieť. A chcela by som vedieť, aký dopad má politika Európskej únie na e, e, migračná politika Európskej únie, aký má dopad na rozvojové krajiny. Platby migrantov sú trojnásobne vyššie, tie, ktoré zasiahujú domov sú trojnásobne vyššie ako humanitárna pomoc. A mám ešte druhú otázku ohľadom Európskej investičnej banky. Mm, čo môže spraviť komisia? Nechcem hovoriť o komisii, ale chcem hovoriť o zodpovednosti zabezpečiť poskytovanie úverov mimoriadnym spôsobom a zabezpečiť naozaj skutočnú pomoc cez Európsku rozvojovú banku. Ďakujem, odovzdám slovo pánovi Gererovi. Ďakujem, pani predsednička. A veľmi pekne ďakujem pánovi Kaberukovi, ako aj pani Vúc za ich vystúpenie. Myslím si, že z vystúpení oboch aj z debaty e, v tomto výbore môžeme vyvodiť, že stojíme tu naozaj pred dvoma krízami, ktoré sú navzájom prepojené, naozaj veľmi úzko prepojené, ale sú to dve rôzne krízy v rôznych aspektoch. Poprvé, vo svojom pôvode v pôvode krízy pre rozvinuté e, krajiny. Tá kríza e, e, pochádza z ich vlastnej činnosti, pochádza z finančnej neregulácie, ktorá raz bola nazvaná exuberancia finančných trhov a z rôznych finančných a nehnuteľnostných bublín, ktoré, ku ktorým došlo v rozvinutých krajinách. Rozvinuté krajiny sú obeťami krízy, ktoré oni sami vyprodukovali. Ale krajiny, ktoré, rozvojové krajiny sú obeťami krízy, ktoré, ktorú oni nespôsobili. A tá kríza sa prejavuje v, v znížení Um, zamestnanosti, rastu, uh, platieb, ktoré zasilajú migranti a tak ďalej. Tiež sú to dve rôzne krízy vo svojich dôsledkoch. V rozvinutých krajinách uh, kríza spomaľuje rast. Spomaľuje rast na určitý čas. Uh, treba si utiahnuť opasok na niekoľko rokov. Ale dôsledky krízy pre rozvojové krajiny sú také, že prerušujú proces, e, v ktorom sa nachádzajú, aby teda vyšli z chudoby. Nuž a toto prerušenie môže spôsobiť, že tu bude stratená generácia, stratená generácia v boji proti chudobe, biede a proti vylúčeniu. Sú to tiež dve rôzne krízy, čo sa týka reakcií, pretože pokiaľ Zatiaľ, čo na jednej strane boli veľké e, finančné plány a investície u rozvinutých krajín, veľmi málo prostriedkov šlo nakoniec rozvojovým krajinám. E, tiež sa e, znížili financie z prostriedkov z nástrojov na pomoc od rozvinutých krajín. Pre niektoré rozvinuté krajiny už sa kríza skončila Francúzsko, Nemecko a aj niektoré iné krajiny už majú dobré výsledky, čo sa týka ich HDP. E, je tu mm, je tu názor, že už v polovici roku 2010 sa kríza si skončí, ale pre rozvojové krajiny im hrozia naozaj nenapraviteľné škody. Je tu dojem, že uh, že teda potrebujeme konať vo finančných otáz otázkach, e, proti finančným rájom, e, v reformách inštitúcií a tak ďalej. Tak, takže tieto kroky musíme podniknúť. Je mi veľmi ľúto, toto je veľmi dôležitá debata. Myslím si, že každý by mal mať právo vystúpiť, ale keďže čas je obmedzený, musíte sa uh, teda zmestiť do svojho vyhradeného času. Ďakujem pekne za túto prezentáciu. Ak dovolíte, budem hovoriť vo svojom jazyku. Colegii mei se referă la ceea ce discutăm de luni de zile, propastia imensă față de obiectivele ambițioase la realitatea ostilă. Vec, o ktorej sa hovorí celé mesiace, je to skutočne uh, Eh, ale vec, kde vidíme veľký rozdiel medzi plánmi a eh, skutočnosťou. Pokiaľ ide o naplňanie milienových rozvojových cieľov, takisto eh, čoraz väčší kraj, počet krajín, ktoré trpia týmito problémami. Ďakujem pánovi Gašmanovi aj pánovi Mičelovi, lebo naozaj je potrebné, aby sme všetci vystupovali solidárne. Ja pochádzam z krajiny, ktorá po Bulharsku je zrejme najchudobnejšia z Európskej únie. Domnievam sa však, že musíme plniť svoje sluby a myslím si, že ak budeme aj naďalej hovoriť o účinkoch krízy a budeme hovoriť, že musíme znížiť naše výdavky, e, tak e, potom nebudeme môcť e, plniť naše sluby voči Afrike, kde naozaj ide o ľudské životy. Tie problémy, s ktorými sa borí Afrika, presahujú všetko, čo si my vieme predstaviť. Preto musíme hovoriť o hierarchii hierarchizácii priorít podľa zdrojov, ktoré máme k dispozícii. Samozrejme, finančné inštitúcie túto krízu nepredvídali, nepripravili sa na, tú, na ňu a e, preto je o to naliehavejšie pristúpiť k reforme týchto inštitúcií, tak Svetovej banky, ako aj MMF. Je potrebné, aby táto reforma sa uskutočnila, pretože pre mňa je jasné, že práve tieto inštitúcie by mali zareagovať a prispieť. Ale platí aj to, že Afrika urobila veľký pokrok, hoci veľké krajiny um, a mnohé krajiny ešte majú problémy, problémy s prideľovaním tých prostriedkov, ktoré e, dostanú. Pán Mitchell hovoril o miliarde dolárov na e, potravinovú pomoc, ale my nevieme, či tieto peniaze skutočne dostali africkí farmári, e, ktorým boli určené. Naše ciele musíme prispôsobiť dostupným zdrojom a je potrebné vypracovať novú hierarchiu priorit. Ďakujem. E, ďakujem pekne. Teraz uzatváram toto kolo otázok a pripomienok a odovzdávam slovo našim e, hosťom, aby sa vyjadrili k tomu, čo tu odznelo. E, najprv pán prezident Kaberuka, potom profesor Kavúc. Ďakujem, pani predsednička, vážení členovia parlamentu. Budem veľmi stručné, ale chcel by som sa venovať e, jednej základnej otázke, ktorú načrtol pán Mitchell. Africk... mnohí ľudia v Afrike strácajú domovy, e, strácajú prácu a tak ďalej. A povedal som, že keď e, táto kríza sa začala, stretli sme sa v Tunise a prvá otázka bola, čo môžeme my pre nás urobiť pretože dalo sa vidieť, že bol tu veľký pokles e, alebo veľký rozdiel medzi slovami a medzi činmi, medzi pomocou, ktorou sme dostávali. E, chcel by som vám povedať, pán Mitchell, že e, nie je to také ľahké, ako napríklad e, v niektorých krajinách. Povedali sme, e, že Botswana e, tiež čeli kríze a takýto je prípad aj ďalších krajín, ktoré prechádzajú krízou kvôli poklesu rastu, kvôli poklesu pladeb, ktoré posielajú migranti zo zahraničia ak e, by táto kríza prišla pred 15 rokmi, mala by oveľa ničivejšie dôsledky než teraz, pretože e, mnohé krajiny teraz zažívajú istý rast, rast vo výške 6-7 a to bolo vďaka aj zahraničnej pomoci. Takže my sa musíme snažiť e, chrániť kontinent pred e, reformám, e, pardon, pred klimatickými zmenami, ale žiadna reforma nemôže chrániť afrických ľudí pred napríklad dotáciami, alebo nemôžeme vlastne urobiť niektoré veci my sami čo by teda mala, mali robiť e, samotné rozvojové krajiny. E, to sme si tiež stanovili. A e, myslím si, že v Afrike toto je kríza, ktorá je čisto externá E, môžeme to vysvetliť dvoma uh, spôsobmi. Áno, môžeme povedať, že to je vaša kríza, e, musíte vy hľadať riešenia, vy Afričania, alebo to môžeme poňať tak, že je to globálna kríza a musím, musíme konať spoločne. Musíme hľadať globálne riešenie a musíme ho položiť, musíme tento problém položiť na stôl a spoločne sa ním zaoberať je treba hľadať interné ako aj externé prostriedky na to, aby sme dosiahli účinné riešenie. Chcel by som uh, odpovedať na otázku inovácie od uh, poslanca Bergmana, e, čo sa týka teda inovácie. Znova týka sa to rešpektovania záväzkov. záväzkov z Parížskej deklarácie o efektívnosti pomoci, ale len veľmi málo pokroku sa dosiahlo. A namiesto toho, aby sme mali e, chartu o tom, ako byť teda efektívny, e, čo konať, e, k tomu teda nedošlo. Myslím si, že ak budeme spolupracovať, Africká rozvojová banka, Európska komisia, a celkovo európske inštitúcie môžeme dosiahnuť efektívnu pomoc. E, bohužiaľ, ja nebudem môcť odpovedať na všetky vaše otázky kvôli obmedzenosti času, ale e, rada by som vás vyzvala, že ak máte záujem, môžete potom za mnou prísť a e, odpoviem rada na vaše otázky, ale sú tu dve veci, na ktoré by som chcela konkrétne odpovedať. Poprvé, vo svetle toho, čo už odznelo, a myslím si, že je tu odznela teda veľmi dôležitá otázka, ktorú položil pán Mitchell na začiatku diskusie. Ak vaša vlastná spoločnosť je, trpí núdzou, ako môžete presvedčiť ľudia, aby pomáhali ľuďom v rozvojových krajinách? Ja som hovoril, vy hovoríte teda o, dobrovom, o dobrom riadení a ja vás 100% podporujem, ale vy tiež musíte meniť svoje riadenie. Prosím, e, nehovorte, že ja som povedal isté veci, pretože naozaj som to nepovedal. Ja som si vypočul kolegu poslanca, prosím, o ten istý rešpekt aj voči mne. Ja samozrejme nechcem vám e, pripisovať slova, ktoré ste nepovedali, ale e, chcem poukázať na niečo iné. A to je to, že nie je žiadna krajina v Európe, ktorá by nebola závislá e, istým osobným spôsobom, ktorá by nebola navzájom prepojená s inou krajinou a na ktorú by nemalo tiež vplyv to, čo sa vlastne deje v Afrike. Za posledné roky v rozvojových krajinách došlo k bolestivým reformám a pokroku, pomalému pokroku, ktorý postupne vedie k lepšiemu riadeniu. Chcela by som uviesť dve veci. Problém Ehm, piratstva v Somálsku, eh, ohrozovanie ehm, plavidiel, ktoré prinášajú eh, tovar od vašich voličov do iných krajín. Eh, vlastne tu je to riziko šírenia krízy. Problém drog v Anglicku, preprava drog rôznymi e, spôsobmi z krajín, kde nám nefunguje dobré riadenie a dobrá vláda. My ako demokratické e, krajiny e, sa musíme snažiť, aby tie krajiny, ktoré nemajú také dobré riadenie, sa dostali čo najskôr z tejto krízy, pretože má to vplyv aj na nás. A ďalšia vec, ktorú som chcela objasniť, E, v, čo sa týka analýzy e, a čísla 1,6%, ktoré e, MMF zasiela subsaharskej Afriky. To nie je výsledok nejakého úradníka z MMF, to je preto, lebo EÚ to tak chce. Kam šli prostriedky MMF? Ako viete. Eh, prečítam vám teraz 10 eh, hlavných krajín. Rumunsko, Ukrajina, Maďarsko, Srbsko, Bielorusko, Lotyšsko a Island. Európa si nemôže dovoliť eh, finančnú krízu v rámci svojich hraníc a na svojich hraniciach a MMF poskytol veľmi účinný finančný nástroj pre Európu na obmedzenie finančnej krízy. To je naozaj veľmi dôležitá úloha, ktorú zohráva MMF a preto prostriedky MMF šli na potlačenie okamžitých dôsledkov krízy. Takže nechcela by som, aby ktokoľvek, kto tiaľ pôjde, by povedal, že ja tu hovorím o nejakej e, zlovesnosti tejto inštitúcie. E, vy ste tiež členmi tejto inštitúcie a táto inštitúcia robí to, čo chce EÚ, USA a ďalší veľkí hráči. A MMF má naozaj kľúčovú úlohu pri riešení finančnej krízy. Ale otázka je taká, či tiež chcete riešiť šoky, ktoré postihujú malé ekonomiky Eh, a to je vlastne tiež eh, súčasťou jeho mandátu, jej mandátu. Myslím si, že to je veľmi dôležité, eh, aby ste vy ako zákonodarci to zobrali do úvahy. Čo sa týka reakcie EÚ, ako by teda mohla reagovať na túto krízu. Myslím si, že je dôležité, aby tento výbor a celkovo EÚ sa zamerali na tie nástroje, ktoré môžu rýchlo a efektívne použiť v tejto kríze. A zástupca Európskej komisie povedal, že 500 miliónov eur boli dodané do mechanizmu Flex pre ohrozenosť. Myslím si, že by sme sa mali zamerať e, na použitie tých prostriedkov, ktorých, ktoré sme chceli použiť, ale aj rozmýšľať nad tým, ako vyplníme potom tú dieru. Treba pamätať na to, že tieto prostriedky pôjdu napríklad do, predovšetkým do tých plánovaných aktivít zdravotníctva a školstva pri použití týchto prostriedkov vlastne ochudobňujeme e, rozpočet na plánované aktivity a toto môže mať veľmi neblahé následky, takže musíme riešiť tieto otázky v tomto výbore. A naozaj je mi veľmi ľúto, že máme obmedzený čas a nemôžem odpovedať na všetky vaše výborné otázky. Thank you very much to both of you. Um, Ďakujem veľmi pekne obom za vaše vystúpenia. E, sú to veľmi cenné informácie pre nás. Momentálne pracujeme na uznesení, ktorý, ktoré budeme chcieť predložiť na stretnutí G20 a na otázke, ktorú predložíme komisii. Takže vezmeme do úvahy vaše prepomienky e, aj e, v našej práci. Ešte raz vám veľmi pekne ďakujem. Takže myslím si, že by sme v dôsledku týchto informácií, ktoré ste nám poskytli, eh, mohli by sme eh, pripojiť eh, ústny pozmeňovací návrh podľa pravidla 156 rokovacieho poriadku, pokiaľ teda nikto z poslancov nemá námietky. Dobre, takže tiež by som vás chcela informovať o tom, že nás kontaktoval MMF a vysoká delegácia vysoko postavených eh, predstaviteľov MMF eh, chce sa s nami stretnúť, aby eh, s nami 8. septembra diskutovali o finančnom nástroji poskytovania pomoci pre nízkopríjmové krajiny. Budeme vás mailom včas informovať o tom, kde sa stretnutie uskutoční. Takže ďakujem pekne a teraz budeme pokračovať v našom programe. Samozrejme, ak chcete ostať, tak ste vítaní. Teraz sa pozrieme na rozpočet. Máme tu spravodajcu výboru požiadaného o stanovisko vo veci rozpočtu na rok 2010 a musíme sa rozhodnúť, e, aký bude termín na predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov. Takže teraz odovzdám slovo pánovi Gejovi Mičelovi, aby nám predstavil návrh stanoviska. Ďakujem, pani predsedníčka. E, Prepačte, že sa ale mám slova, ale myslím si, že e, e, to, čo poviem, by mohlo byť e, nesprávne vykladané. Ale v každom prípade ten text, ktorý máme pred sebou, sa zameriava na tie otázky, ktoré sú najdôležitejšie pre rozvojovú politiku z hľadiska rozpočtu. Na v rozpočtu sa nachádzajú prostriedky, ktoré by mali riešiť klimatické zmeny. Hovorila o nich včera Gonila Carson v rámci nášho výboru na včerajšom zasadnutí. E, vidím, že ešte stále sú tu nejaké e, pohyby. Mohol by som poprosiť, aby sa e, utišila sála. Pokiaľ ide o finančnú krízu, komisia už navrhla opatrenia na pomoc krajinám AKT, ale na e, najmenej rozvinuté krajiny sveta neboli e, poskytnuté príslušné prostriedky, dokonca ani na tie najchudobnejšie krajiny sveta. E, Eh, malo by sa to riešiť prostredníctvom eh, správy, ktorá bude vypracovaná v polovici eh, obdobia financie, ktoré sú v rámci DCI k dispozícii pre Áziu a Latinskú Ameriku Ehm, boli vyčlenené ešte predtým, než sme vôbec počuli o finančnej a ekonomickej kríze. Ale tie potreby, ktoré vyplývajú z tejto krízy, sa musia e, ešte pripojiť k tým e, prostriedkom, ktoré sa predvídali pred krízou. Chcel by som vyzvať komisiu, aby, výbor, aby si znova, prepače, komisiu, predsa, aby si premyslela, ako e, riešiť tieto otázky. Hovoríme tu o e, klimatických zmenách, ale tie prostriedky, ktoré sú k dispozícii, zďaleka nestačia na e, potrebné výdavky. Ja si myslím, že je potrebné, aby sme vzhľadom na nové informácie, ktoré sme včera večer dostali, dostali od komisie, zvýšili predpokladané výdavky e, o 25 miliónov, to znamená na 55 miliónov. Mali by sme tak urobiť skôr, než sa skončí súčasná finančná perspektíva pred koncom roku 2013. Aj tu bude musieť komisia tvorivým spôsobom e, pouvažovať, ako získať tieto finančné prostriedky. Ja viem, že e, financie je málo, ale finančná perspektíva nanútila stropy, ktoré sú príliš nízke, pokiaľ ide o prostriedky, ktoré majú byť vynaložené mimo spoločenstva, to znamená kapitola 4. Je potrebné, aby sa tieto prostriedky prehodnotili. A napokon by som chcel vyjadriť veľmi dôrazný protest proti praxi, ktorá sa uplatňovala minulý rok a znova tento rok, a to je poskytnutie neúplných informácií na začiatku rozpočtového postupu a a aktualizácia údajov až v čase, keď už sa rozpočtový proces dostane do pomerne vysokého štádia. Eh, včera eh, o 6 hodín 20 minút sme dostali eh, tie informácie a to je príliš neskoro, nie je to zodpovedný spôsob a nie je to ani spôsob, ktorý by tomuto výboru umožnil zodpovedne hlasovať. Ja som o, tento proces už podal a chcel by som ten proces, ešte dnes zdôrazniť. Je to e, totiž E, e, legislatívny výbor a komisia to musí rešpektovať a musí e, prijať kritiku, ktorá súvisí s týmto neskorým informovaním výboru skôr, než má prijať rozhodnutie. Ďakujem. Ďakujem. Ja by som teraz chcel otvoriť diskusiu, všeobecnú diskusiu na túto tému. Um, ja, heel kort, voorzitter. Uh, ik denk dat uh, Mitchell een goed rapport heeft gemaakt. Het... Ďakujem, eh, pán predseda. Myslím si, že kolega vypracoval dobrú správu a našou úlohou vo výbore je um, zlepšiť ten európsky rozpočet tak, aby bol spravodlivejší. Eh, deje sa to a to musíme uvítať, ale niekoľko pozmeňujúcich návrhov, ktoré predložila pani Záborská, majú dopad Ide tu o práva žien a niektoré veci týkajúce sa prerušenia tehotenstva. Tieto návrhy sú pre nás nepriateľné. Ďakujem pekne, pán predseda Eh, ja by som v krátkosti chcela zdôvodniť eh, eh, predloženie mojich pozmeňovacích návrhov. Samozrejme vo všetkých svojich príspevkoch a vo všetkých svojich správach som vždy podporovala zdravie žien a zdravie matiek, ale nemyslím si, že by Európska únia mala podporovať v rozvojových krajinách e, také e, praktiky, včetne e, umelého ukončenia tehotenstva, ktoré, sú, ktoré nie sú v kompetencii v rámci štátov Európskej únie. A preto som dala tento pozmeňovací návrh, pretože v podstate tým, že podporujeme potraty v rozvojových krajinách, zasahujeme do kompetencií e, tých národných štátov, ktoré sú e, v štádiu rozvoja. Ďakujem pekne. Mitchell, on that point. Pán Mičel, k tejto otázke. Áno, ďakujem, pán predseda. Áno, ja som to tak pochopila, možno kolegyňa Záborská by to mohla ešte vysvetliť. Pochopil som to tak, že v podstate tie pozmeňujúce návrhy súvisia s násilným preušením tehotenstva. E, neviem, hlasovali sme predtým proti tomu. V čom je ten problém? Čo je teda zlé na nútenom umelom preušení tehotenstva. Myslím si, že pani Záborská sa jasne vyjadrila, že presne tá naša formulácia je proti nútenému preušeniu tehotenstva. Kto by mohol byť za niečo také? Nikto. Ale ide nám tu o to, aby sme postupne zaútočili na samotné preušenie tehotenstva ako také a myslím si, že ženy majú právo sa rozhodnúť. Pán predseda, nesúhlasím s interpretáciou pána Bermena. Nechajte pani Záborskú, nech nám to vysvetlí sama v podstate je úplne jedno, aké je stanovisko pani Záborskej alebo ostatných. Ide o to, akú formuláciu máme v návrhu zákona pred sebou. Hovoríme tu o otázke núteného preušenia tehotenstva. Ja si nemyslím, že pani Záborská mala v úmysle to takto odprezentovať. Možno to išlo o interpretáciu. Tento pozmenujúci návrh jednoducho hovorí o nútenom preušení tehotenstva a my sme ho podporili už v minulosti. Ja to chápem tak, že tu hovoríme o pozmenujúcich návrhoch, ktoré máme pred sebou o ktorých sa bude hlasovať neskôr a v podstate do septembra ešte je možné predkladať ďalšie pozmenujúce návrhy. Nejde tu o zámery niekoho, ktoré majú v hlave. Ide tu o to, čo je čierne na bielom, čo je na papieri. A na, na papieri sú, na, sa hovorí o nútenom prerušenia. Myslím si, že hlas Vatikánu bol dnes dokonale vyslyšaný. No, v každom prípade E, slečna tam vzadu? Mm, žiaľ, nemáme mikrofón. Má, no môžem teraz? Dobre, fajn, to som rýchlo dostala. Snažila som sa len dostať na zoznam rečníkov. Neho, nie je to o prerušení tehotenstva a preto počkám, kým prídem na rad. Hej, dobre. Áno, nech sa páči. Ďakujem pekne. Ja tu nebudem spomínať ani pápeža, ani Vatikán, ale poviem následovné. Samozrejme sa musíme pozrieť na pozmenujúci návrh, ktorý máme pred sebou, ale musíme sa pozrieť aj na dôsledky, následné dôsledky akýchkoľvek pozmenujúcich návrhov. A ja si myslím, že pani Záborská naznačila, aké dôsledky to bude mať. Následne je zámerom mojej politickej skupiny, dúfam, že aj ostatných, a hlasovať proti týmto pozmenujúcim návrhom, ak niekto medzi tým nás presvedčí o tom, že ešte stále hovoríme o ochrane práva ženy rozhodnúť sa, tak to prehodnotíme. Ale vo svetle vystúpenia pani Záborskej, ktoré v podstate extrapolovalo to, kam sa chceme uberať do budúcna, jednoducho nemôžeme podporiť nič, čo je v texte, čo obmedzuje práva osoby na rozhodnutie. Pani, nech sa páči, Katrin Gajt. Áno, ja by som chcela povedať len toľko, že naša skupina plne súhlasí s tým, čo tu práve teraz vyjadrili socialisti. To znamená, keď som si čítala tie pozmenujúce návrhy, tak naozaj ma to rozhorčilo. Naozaj, čiže tu úplne súhlasíme s tým, čo povedal predrečník. Chcete sa k tomu ešte vyjadriť? Krátku reakciu. E, ja si myslím, že ten, kto predložil v správach e, e, zabránenie násilnému prerušeniu tehotenstva bola pani Gomeš, pani Anna Gomeš v minulom volebnom období a nemyslím si, že by niekto mohol si myslieť, že pani Gomeš tu predstavuje názory, ktoré sú uh, Uh, extrémne pravicové. Uh, Ďakujem. Je nám to teda jasné? Hlasujeme o tom, čo máte pred sebou na papieri a zaviedol som vás, že o tom budeme hlasovať v septembri. Budeme o tom hlasovať o 15 minút. Takže naozaj tejto, o tejto veci budeme hlasovať o chvíľku a budeme hlasovať o tom, čo máme na papieri a nie o tom, čo niekto možno má v úmysle spraviť neskôr. V každom prípade, pán Deva, určite mi dovolíte povedať to, čo je jasné. V každom prípade musíme zohľadniť akékoľvek zamýšľané či nezamýšľané dôsledky, ktoré môžu vyplynúť z aktivít alebo rozhodnutí tohoto výboru a rozhodnutí v parlamente. Pán predseda, to je úplný nonsens. Pani Gomez nastolila tento pozmeňujúci návrh v Lani. Pani Gomez to navrhla v Lani a myslím, že výbor to jednohlasne potvrdil. Problém je v tom, že pani Záborská tento rok predkladá ten istý návrh a extrapoluje to. Hovorí tu o násilnom e, prerušení tehotenstva. Nie o voľbe rozhodnúť sa pre ženu. Hovoríme tu o nútenom prerušení tehotenstva. Pani Gomez predložila presne tie isté slova v Lani. Presne tá istá formulácia to bola. tak keď si teraz všetci vysvetľujeme každý navzájom to, čo niekto iný chcel povedať, myslím si, že je potrebné to povedať jednoznačne. Socialisti nebudú podporovať nútené preušenie tehotenstva. Myslím si, že to je jasné a ďakujem. Ďakujem a myslím si, že to je objasnené. Socialisti nebudú podporovať nútené preušenia tehotenstva. Vynikajúco. Žiaľ, nemáme mikrofón. Myslím si, že tu je naozaj veľmi, veľmi vážna výhrada voči komisii. Komisia nedala parlamentu dosť času na to, aby si pozrel parlament tieto pozmenujúce návrhy. Martin, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Martin Peddingon, vedúci útvaru Europaid v generálne riaditeľstvo komisie pre riadenie a implementáciu programov externej pomoci mimo predstupovej oblasti a robíme to prostredníctvom našich delegácií v daných krajinách. Predovšetkým by som chcel zareagovať na vyjadrenia pána Michela o, tokoch, o informačných tokoch snažil som sa aj na to upozorniť v e-maili, ktorý som mu poslal. Predbežný návrh rozpočtu pripravujeme veľmi včas, skoro predkladáme ho do parlamentu v máji, takže tie prípravné práce začínajú už v januári. Je to sú, čiastočne dôvod toho, prečo informácie v PDB možno nie sú tak aktuálne či presné, ako by sme chceli. Uh, E, samozrejme je jasné, že sa snažíme aj ten dokument mať čo najkratší. Chápem, že pre to, ak komisia zašle pozmeňujúci list v deň, keď sa o tom rozhodne, um, jednoducho tento deň, bolo o tom rozhodnuté na komisii len včera, takže som to zaslal čo najskôr, ako som mohol. Plne chápem, e, pretože sa tu pojednáva o určitých veciach, o ktorých hovorili sme na tomto výbore len včera. Chápem a cením si uh, Uvedomujem si, že sme vám nedali dosť času, ak to mám tak veľmi mierne povedať, dosť času spravodajcovi, aby mohol zareagovať na tieto zmeny. Ospravedlňujem sa, že to tak vyšlo. Môžem uistiť spravodajcu a tento výbor, že spravíme všetko, čo je v našich silách cez rozpočtový postup, aby sme zabezpečili úzku spoluprácu, aby sme vám pomohli pri výkone vašej práce, ktorá je mimoriadne dôležitá ak e, budú iné prípady takých situácií, kedy máte pocit, že informovanosť bola neprimeraná alebo zavádzajúca, rád o tom budem diskutovať s vami, do, diskutovať o podrobnostiach a rozptýliť akékoľvek nedorozumenia. Naozaj mi záleží na tom, aby sme vytvorili lepšiu atmosféru spolupráce. A ak dovolíte jednu alebo dve kratučké pripomienky, viac razy sa tu dnes dopoludňa hovorilo o potravinovej pomoci, ktorá bola schválená v Lani o problémoch získavania finančných prostriedkov v rámci hlavy 4. Možno si pamätáte, keď poprvýkrát komisia navrhla túto potravinovú pomoc, dúfali sme, že rozpočtové orgány sa dohodnú na tom, že to pôjde z kapitoly 2. To by znamenalo, že tie peniaze, ktoré neboli potrebné pre podporu európskych poľnohospodárov, využijeme na podporu chudobných eh, farmárov v chudobných krajinách. Toto riešenie nebolo prijateľné a takže sme museli spraviť, čo sme mohli, aby sme našli finančné prostriedky v rámci kapitoly 4. A využili sme všetko, čo sme mali k dispozícii v rámci pozmenujúcich návrhov medziinštitucionálnej dohody. Uh, Plnenie samotnej úverovej linky prebieha dobre. Komisia teraz vydala viac ako 9 e, milión eur. 900 milión, už 700 miliónov sme e, roz, poskytli a očakávame, že to bude 820 do konca tohto roku. Využili sme všetky platobné e, všetky platby v výške 440 miliónov eur. Dúfam, že e, naozaj si to želá aj pán Mitchell, aby Európska únia ukázala, že vie zareagovať rýchlo na krízu. Áno, dokážeme to. Avšak ak to máme robiť opätovne, tam vznikajú problémy. Chápeme potreby, ktoré tu zazneli, to znamená, že je potrebné pomôcť krajinám, ktoré sa, na ktoré sa vzťahuje DCI a tieto niektoré krajiny už dostávajú pomoc z potravinovej pomoci a naozaj je tu množstvo kríz, ktoré sú komplexné a navzájom previazané. Komisia v dokumente, v sprievodnom dokumente e, e, k listu s pozmenujúcim návrhmi, ktorý sme poslali včera, vlastne vysvetlila správu ohľadom situácie v kapitole 4 a spomínajú sa tam finančné prostriedky, ktoré môžeme následne použiť na e, podstate prekrytie tých problémov s obmedzenými finančnými prostriedkami, ktoré sú k dispozícii, ale samozrejme nemôžeme tu ťahať e, zajacov z klobúka a čarovať a realokácie a presúvanie prostriedkov e, na teraz môže byť jedným z riešení. Samozrejme máme strednodobé hodnotenie e, stratégii región a krajiny v rámci DCI a v rámci tohto strednodobého hodnotenia môžeme nájsť príležitosť e, riešenia týchto problémov. Chýbajúca flexibilita môže byť odstránená aj zlepšením, zlepšením účinnosti a e, implementácie za posledné roky. Jednoducho používame to, čo máme. E, pani Klasom včera povedala, že Švédsko je nadšené zlepšenou činnosťou komisie za posledné roky. Dáme vám k dispozícii podobné informácie v dokumente, ktoré bude lepšie, rýchlejšie a viac. Zašleme vám to v blízkej budúcnosti. Takže v tom pozmenujúcom návrhu sú ďalšie zdroje pre Palestínu, rezerva pre klimatické zmeny a VTO diskusie v oblasti na tému banány Mám niekoľko vyjadrení k návrhov rezolúcie. Pán predseda, dúfam, že som pokryl tie kľúčové body, ale samozrejme podrobnejšie pripomienky dáme k dispozícii. Čo sa týka pozmeňujúcich návrhov samotného rozpočtu, vítame a ďakujeme za obnovenie PDB návrhu vo viacerých prípadov. Čo sa týka obetiam znásilnenia, určite ste si všimli vyjadrenie pána Dechuchta pri útorkovom vypočutí kde hovoril o tom ako o mimoriadnej priorite, takisto sú tu vyjadrenia ohľadom hodnotenia. Myslíme si, že to plne pokryté v DCI, kde je špecifická požiadavka na to, aby sme my vyhodnocovali projekty a výsledky nájdete v našej výročnej správe, ktorú už máte k dispozícii v rámci 552 o ľudských právach. Tu by sme chceli určité objasnenie, pretože Mali sme tu problém aj v súvislosti s ostatnými medzinárodnými činnosťami, pre všetkým eh, UNFPA a v Európskom nástroje pre demokraciu a ľudské práva, nástroj pre stabilitu, tam sú špecifické ustanovenia na túto tému. A potom ešte k pozmenujúcemu návrhu 5503 2. V PDB už máme v podstate vyhradené prostriedky na túto aktivitu. Ak 5532, tu by sme to nechceli vnímať ako pilotnú akciu, ale ako akciu, ktorá bude financovaná v rámci nového ICI+. E, pán predseda, ďakujem za trpezlivosť. A ako som už povedal, budeme úzko spolupracovať s pánom Mičelom od teraz do budúcnosti, tak aby si mohol odviesť svoju prácu tak, ako má. Ďakujem pánovi Paddingtonovi. E, za... Ďakujem pekne za toto vysvetlenie. Viem, že e, tu, že už sa neumožní to, aby komisia e, dostala parlament do takej situácie, keď nebude si môcť preštudovať dokumenty. Ja ďakujem e, komisii za vaše vysvetlenie a za e, všetky body, ktoré ste spomenuli. chair, E, prepačte, ale bola som tiež na zozname pre rozpočet a myslím si, že teraz to už uzatvárame, ak sa nemýlim. No problem, e, nie je problém, môžem vám odovzdať slovo. E, čo sa týka poslednej poznámky od komisie o 5502, čiže uh, klimatické zmeny, Kodanská konferencia, pozmeňujúci návrh od zelených. Chcela by som oznámiť ústny pozmeňujúci návrh a e, to by malo byť 5503. Bol by to pilotný, respektíve je to pilotný návrh a chýba nám tu právny základ. Myslím si, že ešte stále e, ako pilotný návrh by to nám ako zeleným vyhovalo a e, mohli by sme takto vlastne bojovať proti klimatickým zmenách, zmenám v rozvojových krajinách. A ak sa nemilím, e, spravodajca podporuje môj návrh. Ďakujem. I am now going to announce to you the results of the coordinators meeting on Tuesday 1st of budeme okay. The appointment of coordinators, we decided that EPP... Teraz vám poviem o výsledkoch koordinátorského stretnutia. Budeme mať dvoch koordinátorov pána Kačmáreka a pána Mičela, ktorí budú reprezentovať tento výbor e, v akejkoľvek téme, o ktorej sa bude hovoriť. Rozhodli sme sa e, vypracovať dve správy. E, to je zmiernenie chudoby a podpora v rozvojových krajín. Je to správa z vlastnej iniciatívy a Druhá revízia re, partnerstva EU ACP. Vyprodukovali sme nasledujúce stanoviska, návrh nariadenia Rady pre e, konkrétne špecifické misie týkajúce sa e, fyzických aj právnických e, osôb. Má to byť e, cesta do Somalie. Na rovnakú tému sama uskutočniť aj cesta do Zimbabwe. Toto je uznesenie, ktoré nám umožní e, zabezpečiť príslušné právne podmienky pre krajiny prichádzajúce do Európskej únie. Navrhli sme, e, podali sme návrh pozmenujúceho e, pozmeňujúceho návrhu e, nariadenia rady, pokiaľ ide o finančný nástroj týkajúci sa, je to tzv. nástroj ICI, návrh nariadenia Európskeho parlamentu a radu, ktorý pozmenuje nariadenie, ktorým sa zriaďuje nástroj stability. Ďalej sme vytvorili pracovné skupiny. Každá pracovná skupina bude mať 6 riadnych členov a 6 náhradníkov. APET a delegácie boli vyzvané, aby určili po jednom členovi na e, každé zasadnutie tejto pracovnej skupiny, ktoré by mali mať e, poradný hlas. E, tento e, predseda bude vymenovaný na základe e, rolujúceho dehontovho systému Podpredseda bude volený jednotlivými pracovnými skupinami a bude sa dbať o to, aby pochádzali z jednotlivých a teda rôznych skupín a podľa možnosti aj z menších skupín. Pani predsednička, len malá oprava. Myslím si, že sme sa dohodli, že e, tie nástroje, ktoré nebudú e, typu DCI, e, tie vypracujeme my, naša skupina.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 Dobre, čiže my to e, zoberieme do úvahy v našom dokumente. Ďakujem. Áno, je pravda, hovorila som teda o postoch podpredsedov. E, mandát týchto pracovných skupín je 2,5 roka. Každá pracovná skupina si príjme svoje vlastné pracovné postupy e, potom bude e, vymenovaný e, stály spravodajca pre humanitnú pomoc, potom bude bol schválený. Návrh mandátu tohto spravodajca e, spravodajcu. E, pracovná skupina pre budžet, rozpočet bude otvorená pre všetkých e, členov výboru pokiaľ ide o revíziu dohod z, Konotu, z Kotonu, e, takisto sa to zapojíme a takisto to rokovanie o klimatických zmenách. My sme vymenovali delegácie pre zvyšok roku 2009 Dvoch poslancov pošlem, poš, vyšleme na misiu do Bangladešu, kde sa bude skúmať, akým spôsobom sa uplatňuje i DCI a akým spôsobom e, pomáha krajinám, ktoré sú výrazne ovplyvnené klimatickými zmenami. Um, re, rolling, uh, ro, rolujúci dehontov systém znamená, že uh, jeden, jedno miesto dostane uh, predstaviteľ PP e a jedno zelený. Eh, okrem toho budeme mať eh, aj misiu, ktorá bude skúmať, eh, ktorá bude pozostávať z piatich členov budú dve takéto misie. Jedna bude do Zimbabwe, druhá do Botswany a navštívi sa aj Zambia. Rolujúci Dehontov systém sa použil na určenie zloženia týchto delegácií. Jeden do, eh, do, do eh, všetci eh, členovia týchto delegácií čo sa museli, sa museli predtým zúčastniť GPA. Toto je e, náš návrh na misie e, nášho e, výboru, ale navrhli sme vyslanie ešte tretieho člena do Bangladešu. Pokúsime sa získať súhlas na to, aby sme mohli využiť časť kvót predchádzajúceho výboru na to, aby sme vyslali nášho člena v rámci spoločnej delegácie APED a AROJ. Okrem toho e, bude vyslaná e, delegácia pozorovateľov na voľby v Mozambiku. E, mala by tam tie voľby by sa mali konať v oktobri a Okrem toho e, na zvyšok roku 2009 sme stanovili aj isté vypočutia. E, tie vypočutia by sa mali konať 9. a 10. E, novembra, potom by sa mali tri ďalšie vypočutia týkajúce sa e, dopadu e, klimatických zmien na rozvojové krajiny. Mali by sa ich zúčastniť Jeffrey Sachs, Guten Schender z Norskej e, ekonomickej univerzity a skupiny navrhnú aj ďalších dvoch expertov písomným postupom. Tie e, návrhy na rok 2010 by mali byť predložené neskôr. Pokiaľ ide o zoznam expertov na jednotlivé e, témy, e, je potrebné, aby boli títo experti vyzvaní na krátke diskusie. Eh, budeme eh, mať aj osobitnú správu, ktorá sa týka dvoru auditorov a rozvojovej eh, spolupráce DCE. Bude to spoločné zasadnutie s výborom pre rozpočtovú kontrolu. Pokiaľ ide o zvyšok roku 2009, dve štúdie, e, ktoré, na ktorých začal pracovať e, predchádzajúci výbor, budú, boli znova potvrdené. Politické skupiny e, navrhli na zvyšok roku 2009 otázky, ktoré zvážilo stretnutie koordinátorov bude sa konať spoločné stretnutie pani Ugos Said s generálnym tajomníkom 10. septembra. Tam Európsky parlament e, vystúpi s prezentáciou v v centre Sever-Juh. Bude tam zastupovať parlament jeden muž, jedna žena pokiaľ e, by tam mali byť nejaké zmeny, tak e, koordinátori na svojom ďalšom zasadnutí e, určia, kto budú títo dvaja poslanci. V bruselskom zastúpení OSN sa bude 12. septembra konať koktejl, aj 12. oktobra bude stretnutie s s generálnym tajomníkom OSN. Potom sa budú konať neformálne stretnutia e, pre e, členov Eurocontrol e, bude vymenov... Pani Kröte bola vymenovaná na dobu 2,5 roka a pokiaľ ide o iniciatívy a uznesenia pre konferenciu OSN pre, o klimatických zmenách v Kodani, tak tam bude potrebné o tom hovoriť ešte v plenárke, kde sa bude hovoriť aj o dôsledkoch klimatických zmien pre rozvojové krajiny. E, takisto e, predkladáme stanovisko k e, dohode o rybolove s Marokom. Rozhodne sa o možných ďalších krokoch a DV bude mať aj výmenu názorov o Mauretánii, o voľbách v Afganistane, najmä pokiaľ ide o ich vplyv na rozvojovú spoluprácu. Podľa možnosti by to malo byť v rámci spoločného stretnutia 5 e Na žiadosť delegácie CARIFORM by e, táto delegáciu, delegácia mala pozostávať zo 14 členov, e, z ktorých polovicu by mali e, tvoriť aj tí, ktorí sú členmi A KTEU spoločného parlamentného zhromaždenia. Toto je, je dôležité, pretože to e, súvisí s menovaním a s veľkosťou týchto delegácií, ktoré budú predmetom spoločných konzultácií a e, tento výsledok by mal byť potom schválený koordinátormi. Bol to veľmi dlhý výklad, e, ktorý pozostával z 18 bodov. Ďakujem pani predsednička, ja nechcem predržovať túto diskusiu, ale chcela by som poukázať na jednu vec a to, Ehm, na e, nariadenie, pokiaľ ide o to nariadenie, tak e, bude o tom e, potrebné hovoriť na konferencii predsedov. Nechcem o tom hovoriť dnes. Pani predsednička, e, v pravidlách sa nič také nehovorí. Tam sa hovorí may have, čiže mohlo sa o tom hovoriť a e, nemáme preto v tomto výbore precedens. Socialistická skupina by chcela postupovať takýmto spôsobom a ja môžem byť taký emocionálny ako oni, ale e, chcel by som povedať, že ja skutočne sa snažím vystupovať konsenzuálne a E, pokiaľ e, to nebude možné, tak musím z toho vyvodiť dôsledky. My sme tú dohodu urobiť. Ja už mám toho plné zuby počúvať stále tieto pedantské e, názory. Prosím, ignorujte to. E, my to musíme odložiť na ďalšie zasadnutie. Ja nechcem o tom hovoriť na tomto zasadnutí, hovorí pani predsednička, žiaľ, e, hovorí nám do mikrofónu viacero ľudí. E, pani predsednička, ja si myslím, že je skutočne nevhodné, aby sme sa tu začali osobne urážať. Je to skutočne neprofesionálne. Pani do poludnia sme mali e, rímsko-katolickú církev, Vatikán aj Svetú stolicu. Myslím, že by sme s tým všetkým mali skončiť. Ehm, ehm, ehm, pani predsednička hovorí, no v tejto miestnosti je veľmi veľa energie a tú energiu by sme mali využiť pozitívnym spôsobom. E, dúfam, že vš- všetci máte eh, hlasovacie lístky. Môžeme pristúpiť k hlasovaniu. Ak si spomínate a musíte pamätať na to, že to musíte tam zasunúť eh, tým správnym spôsobom. Máte tam tri gombiky, jeden hlasujete za, druhý sa zdržiavate, tretí hlasujete proti. Okay. E, najprv si to vyskúšame, dobre? Dobre, takže vyskúšame si to. E, založte prosím svoju kartu. A teraz si vyskúšajte tie tlačidlá. Prvé tlačidlo hlasujete za, Ale robíme tu teraz tajné hlasovanie. Áno, je to tajné hlasovanie. Dobre, takže takto to je. Dáme tú kartu. No, ça no, no, marche.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 But the trace of these names will be somewhere? it will be registered. It okay. won't appear in any, yes. in, in any okay. paper. Then we will start by voting. Takže začneme hlasovať o pozmeňovacom návrhu k, o ústnej otázke pre radu. Je to pozmeňovací návrh, ktorý vypracovalo um, veľa členov parlamentu, ale je to iba meno pána Pejon. Chcem teda povedať, že pozmeňujúci návrh som podpísala ja, pani Juta, pani Senes, pán Kombendit, pán Benamias, pani Trotman, pán Berman, pán Sasoli, pán Martinez, pán Sasoli, pán Kasman, pán Rosa, pani Sargentini, pani Toja, pán Desír, pán eh, Destav a pán Arif. Takže teraz otváram hlasovanie o tomto pozmeňujúcom návrhu. Yes.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 So, oh. yes. Okay. There, there are problems. We will hear. We will hear what problems are. Uh, áno. Aký je problém? V čom je problém? Bohužiaľ, rečne nepoužíva, nepoužíva mikrofón. Respektíve hovorí viac ľudí naraz. Oh shit. Keďže bol problém s hlasovaním, myslím, že budeme hlasovať znova. Toto bolo prvé hlasovanie, také pokusné, takže znova otváram hlasovanie o tomto prvom pozmenujúcom návrhu k ústnej otázke. Yes. Hlasoval už každý?

Teraz budeme hlasovať e, o otázke na ústne zodpovedanie, a teda konkrétne o pozmenujúcom a doplňujúcom návrhu. To je pozmenujúci návrh číslo 1. Otváram hlasovanie. Yes. We have to... No? asking for the word, aren't you? I don't know what they're doing. It's not working, you're voting. Uh, nefunguje to? Máte nejaký problém? Niekedy je, uh, niekedy poslanec vlastne ukáže prstom hore alebo dole, ako má ten druhý hlasovať. A prepačte, hovorí pani predsedníčka, nevedela som o tom, nevedela som o tomto systéme. Ďakujem, že ste ma informovali. Uzatváram hlasovanie. Takže aj tento návrh bol prijatý. And then we the vote for uh, A teraz otváram hlasovanie k, uh, o pozmenujúcom návrhu pána Pejo. Otváram hlasovanie. Hlasoval už každý? Hlasovanie je ukončené. Prijaté. Now we vote on the resolution. Teraz budeme hlasovať o uznesení a tu máme naozaj veľa pozmenujúcich návrhov. Sekretariat mi pripomína, že musíme hlasovať o e, konečnom texte tak, ako bol pozmenený. Čiže ten otváram hlasovanie o tomto konečnom znení textu otázky na ústne zodpovedanie. Uzatváram hlasovanie. Áno, viem, som trošku zmetená. Ale takže teraz hlasujeme, ako som už povedala, hlasujeme o tom konečnom znení textu otázky pre ústne e, zodpovedanie. Každý už hlasoval, ukončujem hlasovanie, text bol prijatý. Teraz sa, teraz prechádzame k hlasovaní o návrhu uznesení. Teraz by sme mali hlasovať o bloku 29 až 34. Okay. So there was no no. Okay. So first amendment, de Kaiser. Takže prvý pozmeňujúci návrh de Kaiser. Otváram hlasovanie. Každý už hlasoval. Uzatváram hlasovanie. Takže je to prijaté. Potom pozmenujúci návrh 30, autory Jolly Keller a Sargentini. Otváram hlasovanie. Každý už hlasoval. Uzatváram hlasovanie. Pozmeňujúci návrh číslo 31, rovnakí autory. E, ústny pozmeňujúci návrh. Chceli by sme e, zmeniť e, must be integrated to na must not be dissociated from. Dobre, takže otváram hlasovanie, uzatváram hlasovanie. Dobre, takže 20. Návrh bol prijatý. Uh, amendment 32. Pardon? Can we vote uh, a block vote from 32, 33, 34? Mohli by sme blokovo hlasovať uh, o 32, 33, 34. Ďakujem za tento návrh, dobrá, dobrý nápad. Hlasujeme teraz o 32. Každý už hlasoval? Hlasovanie je ukončené. Návrh bol prijatý. Hlasujeme o návrhu 33. Hlasoval už každý. Hlasovanie je ukončené. Návrh bol prijatý. Hlasujeme o návrhu 34. Takže teraz otváram hlasovanie. Ešte stále to nie je otvorené. Takže teraz. Teraz otváram hlasovanie o tomto návrhu číslo 34. Ukončujem hlasovanie. Návrh bol prijat. Amendment 35 by Pozmeňujúci návrh číslo 35 od autora Arsenis. Otváram hlasovanie. Um, uh, Ukončujem hlasovanie. 28 adopté. Amendment 36, Rinaldi. 36, Rinaldi. Otváram hlasovanie. Každý hlasoval. Ukončujem hlasovanie. Prijaté. Amendment 37, Mr. Goerens. 37, Pán Görens, otváram hlasovanie. Ukončujem hlasovanie. Návrh bol prijatý. Yes, uh, Amendment 38 falls because 32 was, because 32 was adopted. Amendment 39. Pozmeňujúci návrh 39, Tyrolien, Desia a Pejon. Vote is open. Everybody has voted. Otváram hlasovanie. Hlasovanie je ukončené. Návrh bol prijatý. Amendment 40 from Mr. Kasmarek. Návrh číslo 30, pardon, 40 od pána Kačmareka. Každý hlasoval. Hlasovanie je ukončené. Návrh bol prijatý. Pardon, opravuje sa pani predsednička. Návrh nebol prijatý. 41, návrh 41 bol stiahnutý. 40 42, teda hlasujeme o návrhu 42 od pána Pejon. Everybody has voted. Vote is closed. Ukončujem hlasovanie. Návrh bol prijatý. 43 false. 43 Takže hlasujeme o 43. Otváram hlasovanie. Každý hlasoval. Návrh je prijatý. Amendment 44 by Návrh číslo 44 od Jolly Keller a Sargentini. Otváram hlasovanie. Ukončujem hlasovanie. Návrh bol prijatý. Návrh číslo 45 od Toja. Každý hlasoval. Ukončujem hlasovanie. Návrh bol prijatý. Amendment 46. Návrh 46 Jolly Kellera z Argentíny. Otváram hlasovanie. Každý hlasoval. Ukončujem hlasovanie. Návrh bol prijatý. Pozmeňujúci návrh číslo 47 Tyrulien de Seipejon. Ukončujem hlasovanie. Prijaté. Amendment 48, Kasmarek. Vote is open. Everybody voted. Vote is closed. Uzatváram hlasovanie o tomto návrhu, ktorý bol odmietnutý. Pozmenujúci návrh 49 Jolly Kellera z Argentíny. Otváram hlasovanie. Každý už hlasoval. Ukončujem hlasovanie. Návrh bol prijatý. Návrh číslo 50 Cimer. Otváram hlasovanie. Ukončujem hlasovanie. Návrh bol prijatý. Päťdesiat jeden, Jolly Keller z Argentíny. Otváram hlasovanie. Každý už hlasoval. Ukončujem hlasovanie. Odmietnuté. Okay. Uh, amendment 52. Arsenis. 52. Arsenis. Otváram hlasovanie. Každý už hlasoval. Uzatváram hlasovanie. Triate. Next one is withdrawn. Amendment 54, Zimmer. 53 bola 4 cimer. Otváram hlasovanie. Ukončujem hlasovanie. Návrh bol prijatý. Amendment 55. 55. Jolly Keller z Argentíny. Otváram hlasovanie. Každý hlasoval. Uzatváram hlasovanie. Návrh bol prijatý. Pozmeňujúci návrh hlasujeme po častiach na žiadosť pani Sargentini. No, myslím, že to nemusím čítať. Najprv budeme hlasovať o prvej časti. Otváram hlasovanie. Ukončujem hlasovanie. Návrh bol prijatý. Teraz hlasujeme o druhej časti. Otváram hlasovanie. Ukončujem hlasovanie. Návrh bol prijatý.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 E, návrh bol prijatý. Návrh číslo 58. Teraz hlasujeme o návrhu číslo 59. Kačmarek. Každý hlasoval. Uzatváram hlasovanie. Tento návrh bol prijatý. Yes, now we got to the recitals and citations. Uh, amendment 3. Arsenis. Vote is open. Teraz budeme hlasovať o preambulách a citáciách. Číslo 3. Arsenis. Návrh bol prijatý. Číslo 4. Jolly Keller z Argentíny. Otváram hlasovanie. Návrh bol prijatý. Amendment 5 by the same persons. Návrh číslo 5 od rovnakých autorov. Každý už hlasoval návrh prijatý. Amendment 6, Mr. Deva. Vote is open. Návrh číslo 6, pán Deva. Ukončujem hlasovanie. Návrh bol prijatý. Teraz hlasujeme o návrhu číslo 7, tiež od pána Devu. Otváram hlasovanie. Open. Everybody has voted. Vote is closed. Rejected. Ukončujem hlasovanie. Návrh je zamietnutý. Môžeme hlasovať blokovo. E, nie, teda od nebudeme, pretože tento návrh bol stiahnutý. Hlasujeme o desiatke. Pán Deva. Takže hlasovanie, hlasovanie e, sa ukončuje a e, návrh bol zamietnutý. Desať hlasujeme. 9 hlasujeme. Všetci hlasovali. Ukončím hlasovanie. Zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 11, nastolený pánom Devom, hlasujeme. Hlasovanie, teda hlasovanie ukončené a návrh zamietnutý. Ďalšie tri môžeme ísť po bloku. Ak ste za to, 12, 13 a 14 v jednom bloku. Hlasujeme. Nie? Dobre, takže 12. Hlasujeme za pozmenujúci návrh 12. Alebo o tomto návrhu. Všetci odhlasovali Končíme. Schválený. Trináct. De Kaiser, hlasujeme. Hlasovanie ukončené. Schválený. 14. Hlasujeme. Takže hlasovanie je ukončené, pozmeňujúci návrh prijatý. 15, De Kaiser, hlasujeme. Všetci hlasovali, končíme. Návrh prijatý. Pozmeňujúci návrh 16, Jolie Keller z hlasujeme. hlasujeme. Everybody has voted. Vote is closed. Schválený návrh 17. Deva. Hlasujeme. Všetci hlasovali. Končíme. Návrh schválený. 18. Deva. Hlasujme. Všetci hlasovali. Hlasovanie ukončené. Návrh zamietnutý. 19. Takže po každom ideme po návrhu. 19. Hlasujeme. Hlasovanie ukončené. Návrh prijatý. 20. hlasuje. Hlasovanie ukončené. Návrh prijatý. Dvadsať jedna až dvadsať štyri v bloku. 21 až 24 hlasujeme. ukončené. Návrhy prijaté. 25. Čoli Kelera z Argentíny hlasujeme. Všetci hlasovali. Ukončené. Návrh schválený. Dvadsaťšesť až do konca? Nie. 26 a 27. Nie? Takže 26. Tyrolian Desiech Pejon. Hlasujeme. Hlasovanie ukončené. Návrh prijatý. 27. Tí istí predkladateľia hlasujeme. návrh prijatý. 28 bol stiahnutý. A potom číslo 1, pozmením návrh 1 pána Zimera, recitáciu pani Zimerovú, pardon. Hlasujeme. Hlasovanie ukončené návrh prijatý. Pozmeňujúci návrh 2. Deva. Hlasujeme. Všetci hlasovali. Hlasovanie ukončené. Návrh prijatý. A teraz hlasujeme o celom texte